v zmysle článku 219 odsek 2 rokovacieho poriadku musia kandidátky, respektíve kandidáti, splňať eh, radu požiadaviek. A tu pripomeniem len tie ustanovenia, ktoré sa ich týkajú priamo. Každá kandidatúra musí byť podporená minimálne 40 poslancami z minimálne dvoch členských štátov. Nie je možné v rovnakom čase podporiť viaceré kandidatúry. V prípade, že e, poslanec e, podporí po svojim podpisom viaceré kandidatúry, tak potom bude jeho podpis neplatný fakt z pohľadu akékoľvek kandidatúry. Čo by mohlo viesť tomu, že takáto kandidatúra nakoniec nebude povolená. Pokiaľ Eh, už mi bola postupená nejaká kandidatúra, tak nie je možné doplniť nejaký podpis na podporu a respektíve stiahnuť podpis pre takúto kandidatúru. Ako ste sa rozhodli, tak to rozhodnutie platí. V zmysle eh, odsek, eh, článku 219 odsek 3 kandidatúry budú musieť splniť, e, tie, ktoré splnia všetky teda podmienky, tak tie postupím petičnému výboru, ktorý s veľkou pravdepodobnosťou v decembri bude viesť vypočutia kandidátok a kandidátov. Tieto vypočutia výboru pety sú otvorené pre všetkých poslancov. E, voľba sa uskutoční počas plenárnej schôdze v januári 2015. Služby generálneho sekretariatu samozrejme sú k dispozícii a zodpovedia akékoľvek ďalšie otázky v tejto súvislosti. Zodpovedné výboru predložili opravy k niektorým záležitostiam, ktoré súvisia s článkom 31 a tie budú považované podľa toho článku aj za schválené v prípade, že do 24 hodín e, nepríde k žiadosti zo strany minimálne 14, teda poslancov, respektíve jednej skupiny o ich e, úpravu